ohľadom eh, správy eh, Lena a Ek a správa Ek, pani Ek, pán Kalinovský. Ďakujem pekne. Balcké more je spoločným zdrojom EÚ, preto e, musíme e, e, chrániť toto more pred našimi zásadmi. Znie to paradoxne, ale také sektory ako priemysel a polnohodárstvo, pokiaľ nie sú riadne riadené, možno narušiť ekosystém Balckého mora. Je preto našou povinnosťou myslieť aj na ochranu, napriek tomu, že sú teraz ekonomické tlaky. Musíme chrániť tento prírodný zdroj. Pokiaľ to zanedbáme, bolo by to bolo by to e, veľmi neblahé pre sektory, ktoré využívajú tento národný zdroj. Preto nadnárodné úsilie musí byť e, vyvinuté. Spoločné aktivity aj v spolupráci s ruskými e, vedcami povedú k účinnej ochrane mora a jeho využívanie takým novátorským kreatívnym spôsobom. Ďakujem. Teraz prejdeme na správu e, Šeklána a pán Jaroš sa k tomu vyjadrí. Honorevole Jar. Pán Jar. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa veľmi e, teším z každého nového člena v eurozóne, pretože spoločná mena predstavuje integračný faktor. Chcem však pripomenúť komisii k tomu, že existujú kritéria stability, tie treba dodržiavať. Niekedy mám dojem, že e, členovia eurozóny ako požíva, požívajú mimoriadne e, výnimky a preto treba postupovať, treba postupovať proti porušeniam a nedodržiavaniam existujúcich kritérií eurozóny. Ďakujem pekne. Pán Silio Vére. President, ma usaldan eurot kui vahendit ja loomulikult... Ďakujem, pán predsedajúci. E, estonský e, zástup ako e, estonská zastupkynia ja som hlasovala za túto správu, aby sa podarilo prijať euro. Máme malý deficit, máme skutočne len malú mieru e, e, zadlženia verejných financií. Skutočne sa mi zdá, že sme veľmi zdraví zdravá ekonomika. Ja som e, hlasovala za schválenie tejto správy, pretože som chcela vzdať hold estonskému e, ľudu. E, vieme, že máme ekonomické problémy, máme vysokú mieru inflácie, máme nízke mzdy, nevydrží to dlho a veríme, že euro nám pomôže. Ďakujem. Pani Andrekini. Pán predsedajúci, ja som hlasovala za túto správu. A v tejto chvíli by som chcela poblahoželať Estonsku e, k pozitívnemu stanovisku Európskeho parlamentu, čo znamená, že Estonsko sa stala členom eurozóny od 1. januára 2011. Euro zažilo mnoho otrasov, ale vstup Estonska do eurozóny vysiela jasný signál tým, ktorí spochybňujú o opodstatnenosť európskej spoločnej meny. Mali by sme si e, vziať príklad z odhodlania Estónska a v snahách vyvinutých e, smerom k členstvu v eurozóne. Treba si uvedomiť, že vynikajúce ekonomické výsledky dosiahlo Estonsko za, čas, e, za doby ekonomickej a finančnej e, krízy. Estonsko by malo byť vzorom pre tie členské štáty, ktoré ašpirujú členstvo v eurozóne a takisto mal by byť príkladom pre už existujúcich členov eurozóny, ktorí e, ako si podceňujú význam pravidiel a kritérií platných v rámci eurozóny. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme na správu eh, Čarneckého. Ide o absolutórium rozpočtu do roku 2008. Eh, ďakujem pekne. Správa, ktorú sme dnes schválili, eh, bola veľmi náročná. Ťažko sa rodila a my vieme, že rada to schválila v novembri, veľmi neskoro. pre nás znamená správ, správa, že musíme zintenzívniť dohľad nad eh, nakladaním s rozpočtovými prostriedkami radou a my sme udelili absolutorium rade a verím, že to povedie k otvorenejšej spolupráci medzi nami a radou a verím, že tie dokumenty, ktoré bude dostávať Európsky parlament, ktoré pokrývajú vynaložené náklady, budú presnejšie. Existuje tá e, e, známa džentlmenská dohoda. Ehm, Takto fungovalo niekoľko desiatok rokov a e, chceme, aby e, sa to zmenilo tak, aby Európsky parlament mohol skutočne účinne e, ovplyvňovať rozpočtové dianie. Ďakujem. Pán Fox. Ďakujem. E, e, ja e, mám určitý, určitý problém z nedávneho prehlásenia predsedu rady, kde tvrdil, že členské štáty chcú podriadiť podriadiť e, komisii svoje rozpočty predtým, než ako národné e, parlamenty sa tým zaoberajú. E, pán Rompoj ako by chcel viac podriadiť členské štáty EU. Čo by to znamenalo, pokiaľ rozpočty mali byť najprv schvalované komisiou, to by značne naštrbilo princíp suverenity členských štátov. My sme trošku opravili pána Van Rompuya a treba si uvedomiť, že dolná snemovňa rozhodne v našom prípade bude prvým subjektom, ktorý bude sa vyjadrovať k nášmu rozpočtu e, tie, tie členské štáty, ktoré sa chcú podriadiť e, e, daňovej a rozpočtovej harmonizácii, môžu tak urobiť, ale tie, ktoré tak nechcú, medzi ktorými je Spojené kráľovstvo, majú byť od toho oslobodené. Ďakujem. Ludford. Ďakujem. Teraz ideme k správe pani Ludfordovej. Pán Sinclair, nech sa páči. Pani Sinclair bude vysvetľovať hlasovanie. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala proti tejto správe. Nie, preto, že by som e, neverila e, v, preklady, e, v prekladoch e, o preko, neverila v preklady pri e, trestnom konaní. Samozrejme je dôležité, aby tam boli e, správne preklady, ale táto správa e, kladie veľké kompetencie e, na e, ECHR e a e, Spojené kráľovstvo už e, je signatárom ECHR a je zapracovaný tento dohovor do nášho práva a chcem sa teda opýtať, že prečo sme sa rozhodli s touto cestou a ja viem prečo, pretože to je ďalší krok eh, k ceste eh, k štátnosti a preto som sa rozhodla eh, proti tomu. Národné vlády musia príjmať tieto rozhodnutia, a nie vy. Vy nie ste štát a koľkokrát vám to mám hovoriť. Ďakujem, pán Batten, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja a kolegovia v E, strane nezávislých. E, my sme sa zdržali od hlasovania. Nie, že by sme e, boli spokojní s tým, že sú zabezpečované dobré prekladateľské služby pre osoby, ktoré sa ocitnú pred cudzími súdmi. A nám skutočne náš postoj skôr súvisí so štolmholmským programom. Čo sa týka európskeho zatýkača, to vlastne deštruovalo, deštruovalo taký ochranný mechanizmus, ktorý pretrval storočia a vlastne chránili pred nespravodlivým konaním a e, pred konfiškačnými e, príkazmi. E, tí, ktorí si myslia, že národné súdy majú mať právo chrániť svojich občanov, musí, musí byť proti štokholmskému programu, proti tejto správe. Ďakujem. V poriadku a teraz správe pani Bauerovej, táto, ale táto bola zamietnutá. Napriek tomu chce k tejto správe niekto vystúpiť? Pani Andrikiene a pani Sinclair, nech sa páči, máte slovo. Pani Andrikiene. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada povedala pár eh, bodov k správe, ktorú sme dnes odhlasovali. To je súriane správa o rozpočtových veciach. Ja som hlasovala za túto správu, ale Vážená pani Andrikiene, ale teraz ešte vyhlas, vysvetľujeme hlasovanie k správe pani Bauer, ktorá bola zamietnutá. K tejto máte vysvetľovanie hlasovania? Lebo vy vysvetľujete hlasovanie k správe pána Suriana. Ale to máte to môžete predložiť písomne, lebo to je v jednoduchšom riadení. Takže sa písomnou formou môžete vyjadriť k tomuto. Je to v poriadku, ale správa pani Bauerovej, ktorá bola zamietnutá, tak pani Sinclair, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za zamietnuté a som rada, že táto snemovňa zametla túto správu ja e, zastupujem e, v Spojenom kráľovstve kraj West Midlands, kde je jedna z najhorších nezamestnaností a e, v Spojenom kráľovstve. A čo e, robia e, ľudia vo West Midlands, ako aj v celom Spojenom kráľovstve, je, že začíname malé podniky. A naozaj e, väčšina zamestnanosti e, v Spojenom kráľovstve e, pochádza z e, malých podnikov a toto je len ďalší útok e, e proti e, správe o malých podnikoch. E, keby e, to e, bolo schválené, tak by e, to e, bolo príliš regulované e, v oblasti malých podnikov, takže e, dúfam, že e, nevrátia späť túto správu do E, snemovne a tiež e, sa budem dúfať, že e, nebudú robiť príliš veľa legislatívy a príliš regulovať malé podniky. V poriadku, ďakujem. Lavie tu nie. Pán Dorfman je tu? Ani on nie, takže to zrušíme. Pán Mastela je prítomný, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasoval proti tejto správe, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Ja si myslím, že spotrebitelia by mali mať právo byť informovaní. Cieľom návrhu bolo zlepšiť túto informovanosť spotrebiteľov, ale na druhej strane prílišná byrokracia tiež nie je žiaduca hoci spotrebitelia by mali mať e, teda právo na viacej informácií a mali byť lepšie informovaní. Ja si myslím, že našim cieľom je bojovať pardon, proti prílišnej byrokracii a tento návrh sa snažil síce systém zjednodušiť, ale podporujem návrh spravodajkyne, že treba teda dávať informácie, ale nie prílišnou vedeckou formou a teda je vhodné tieto informácie poskytovať, ale nie príliš podrobne, nie príliš vedeckým vysvetlením, vzhľadom na to, že v mnohých oblastiach ešte nie sú k dispozícii aj podrobné vedecké štúdie o niektorých aspektoch. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Peter Žal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, spotrebitelia majú právo vedieť, čo je obsiahnuté v potravinách. E, kto si však myslí, že prostredníctvom označovania e, bude e, prebrať v Európe a kto si myslí, že potom v Európe sa budú ľudia zdravšie stravať, tak sa milí. Myslím, že potrebujeme poradenstvo v stravaní a vzdelanie a nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti a toto bude stále viac dôležité. Kto sa rozmanito stravuje a kto sa pohybuje potrebuje, nemusí sa zrieknúť eh, čokoľvek. Aj toto by malo byť eh, posolstvo, ktoré sme schválili v tomto hlasovaní. Ďakujem a teraz má slovo pán Březina, nech sa páči. Ten tu nie je, tak pán Mario Pirillo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o správu pani Somerovej. Ja som hlasoval po, proti tým pozmenujúcim návrhom, ktorí zavr- nám navrhujú ten systém semaforu. Ja si myslím, že také indikácie ako obsah tuku, soli, energetický obsah, tým jednoduchým systémom semafora alebo tými farbami, tak to by spotrebiteľom neposkytlo správne informácie. Je tu ale tiež určité riziko, že takýmto systémom by boli penalizované určité potraviny, ako napríklad mrazená pizza, pretože tieto by na etikete museli mať tú červenú farbu, pretože obsahujú napríklad syr. Ten systém semaforu by paradoxne preferoval také produkty, ktoré sú menej zdravé oproti tým kvalitným produktom. A tiež sa mi nepáči, že by sa mala uvádzať kalorická hodnota opred pri takých nápojov, ako je víno. Ďakujem za pozornosť. V poriadku, hovorí pán predsedajúci pánovi Pirilovi. A slovo má e, pani Ovisiri. Majkrov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 Ehm, potom budem hovoriť, eh, teraz eh, najprv budem hovoriť k správe pani Somerovej a chcem eh, uznať prácu, ktorú vykonala. Naozaj by som uprednostnila mať jeden super pravidel, pretože teraz máme veľmi veľa pravidel a preto podporujem túto správu. Som za to, aby sme jasne označovali, eh, koľko kalórií eh, obsahuje jedna porcia. No, nepáči sa mi ten systém s farebnými kódmi. Myslím si, že to je subjektívna informácia o eh, výrobku, no nedáva žiadne informácie o vyvážených potravinách, pretože keď hovoríme o červených, žltých alebo šedých e, farbách, tak e, my e, nedávame presné informácie o tom, čo je obsiahnuté v jedle. Môžeme hovoriť teraz ďalej o pani, správe pani Baverovej? ma loodan et siis peale kui sommeri raporti kommentaarid on lõppenud tulete tagasi dúfam že keď pripomienky k eh, správe pani Somerovej eh, budú dokončené. Dúfam, že sa budem môcť ešte vyjadriť k správe pani Baberovej. Nedostali sme od vás žiadosť, ale ak sa chcete vyjadriť k správe pani Baberovej, tak nech sa páči, urobte to. Ďakujem za túto možnosť. uznávam prácu, ktorú urobila pani Baverová a tiež som bola členkou eh, výboru a videl som, eh, aké úsilie vložila do tejto správy. Podľa mňa nemá eh, zmysel, aby do toho boli zahrnuté aj samostatne zarobkočené osoby, pretože tie sú už predmetom naredenia 51 a prílišná regulácia nie je dobrá. A preto som nepodporila preto som nepodporila stiahnutie tejto správy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Podstawową ideą... Ďakujem pekne, pán predseda. Základná myšlienka, z ktorej vychádza toto uznesenie, je dospieť k situácii, kedy v celej Európskej únie bude e, rovnaké označovanie potravín. Bude to jasnejšie pre všetkých e, spotrebiteľov v Európe vďaka harmonizovaným riešeniam, harmonizovaným pravidlám pre označovanie potravín, ľudia e, si budú e, ľahšie môcť vybrať, čo chcú a mm, nebudú tam e, žiadne pochybnosti, k, čo sa týka nechcených látok a alergénov. A my chceme zjednodušiť európsky trh ale musíme pripomenúť, že akékoľvek zmeny označovania potravín bez prechodného obdobia spôsobujú vážne riziko pre um, výrobcov. Mrs. Mrs. Teraz má slovo pani Morkunate. Ačiū, ponas pirmininkė. Šiandieną parlamentas balsavo. Ďakujem pekne, pán predseda. Parlament hlasoval za veľmi dôležitý dokument dnes odhlasoval ho a príjmam, vítam toto prijaté rozhodnutie. Musíme správne informovať našich spotrebiteľov. Tiež je dôležité, aby informácie, ktoré dostanú, boli správne a ľahko dostupné. Vždy um, pamätám na záujmy našich spotrebiteľov No, musíme nájsť eh, správnu rovnováhu medzi informáciami, informácie, ktoré sú triviálne a ktoré sú dôležité. A tiež musíme eh, nájsť rovnováhu medzi záujmami výrobcov a spotrebiteľov. A preto musíme vytvoriť istý systém, ktorý um, bude podnecovať um, poskytovanie informácií um, spotrebiteľom. Toto je um, nutné, aby sme zabezpečili um, blahobyt a dobro všetkých občanov. Ďakujem a teraz mám slovo pán Snellard. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ďakujem pekne, pán predseda. E, Dámy a páni, e, prosím som tohto nariadenia zabezpečiť e, lepšie informovanie spotrebiteľov a tiež e, obsah e, látok. E, zároveň však treba urobiť odbyrokratizovanie a myslím si, že dnes sme týmto rozhodnutím zabezpečili veľa informácií pre spotrebiteľov a či je to účinné a efektívne, čo sme dnes schválili, to sa ešte ukáže, ale chcem upozoriť na to, že ten reťazec lepšie informácie a lepšie strávanie, zračšie strávanie a zniženie obsahu tukov e, týmto nedosiahneme a budeme musieť e, z tohto parlamentu sa zasadiť aj e, o vzdelávanie a informácie a hlavne na školách. Ale čo sa týka odbyrokratizovania, tak tam sme dosiahli práve opak keď e, si pomyslím, e, že e, stále budeme mať tie profile vyžnej hodnoty a stále budú fungovať, tak sme tu my rozšírili byrokraciu, ktorá bude prenesená ako záťaž na spotrebiteľov a oni už potom nebudú môcť vnímať tie informácie, ktoré sú tam obsiahnuté. Ďakujem, teraz na slovo pani McKemon. You, Ďakujem za slovo. E, e, ja a ďalší e, poslanci za Lejbristov sme hlasovali za E, správu pani Somerovej. Zdá sa nám, že sa pokračilo najmenej v dvoch oblastiach e, uvedenie z krajiny e, pôvodu a farebné označovanie, ale čo sa týka zavedenia dobrovoľného systému etiketovania, tam tam vychádzame z toho, že je to na dobrovoľnej báze, používa sa to v Spojenom kráľovstve a je tam všetko, čo potrebujú spotrebitelia. Uvidíme, čo urobí rada e, s tou požiadavkou e, možnosti zachovať existujúce národné mechanizmy. Keď sa nám nepodarí e, odsúhlasiť ten systém farieb, semaforov, tak aspoň by sme mali zachovať tie národné mechanizmy, ktoré sa veľmi osvedčili, sú zrozumiteľné. Ďakujem pani McKeven. Teraz dáme slovo pánovi Batnovi a týka sa to témy riadenia hospodárstva. Pán predsedajúci, ja som hlasoval proti uvedenému uzneseniu, i keď to nemá legislatívny dopad. Naznačuje to smerovanie Európskej únie. Je to akýsi koncept riadenia hospodárstva, Európou. E, predseda e, e, Barroso a väčšina vedúcich politických strán potvrdili, že presne o to im ide. Súčasná finančná kríza sa považuje za užitočná kríza z hľadiska presadenia širších pravomocí EÚ. Ja zastupujem metropolitnú oblasť Londýna, ktorá pociťuje deštruktívnu sílu európskej legislatívy na riadenie hospodárstva Európou by znamenalo znamenalo zánik britskej ekonomiky. E, Táto uznesenie obsahovalo jednu rozumnú vec, to bol pozmenujúci návrh pána Pipera, ktorý by umožňoval krajinám vystúpiť e, zo e, eurozóny. Ďakujem. Takže týmto prerušujem rozpravu do 15. hodiny. Ďakujem.